venezuelské obyvateľstvo e, mohlo dôstojne žiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Incir, jedna minúta. Vážená pani predsednička, ako sociálna demokratka som presvedčená o tom, že e, rovná spoločnosť, e, kde ľudia žijú v miery a spravodlivosti, si vyžaduje aj prístup k právam, sociálnym právam. Žiaľ teraz, keď vidíme, čo sa deje vo Venezuele, vidíme, že ľudia opúšťajú krajinu, preto to, že im chýba to jedno alebo druhé, alebo obidvoje. Viac ako 4,5 e, venezuelčanov opustilo, 4,5 miliónov opustilo krajinu a tisícky odchádzajú každý deň. UNHCR vyhlásilo túto situáciu ako za jednu z najhorších utečeneckých katastrof, akú sme kedy vo svete zažili. Je na čas, aby ľudia vo Venezueli mohli si nárokovať na svoje práva. Musíme naďalej vyvíjať tlak na to, aby boli slobodné demokratické voľby. Musíme požiadať sledovať dodržiavanie základných ľudských práv, sociálnej e, istoty a prístup e, k základným slobodám všetkým v krajine. A takisto musíme posilniť aj našu humanitárnu pomoc. Ďakujem, ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pani Bilbao Barandika na minútu. Ďakujem pekne. Medzinárodná konferencia o solidarite v Bruselu hovorila uh, E, aké náklady e, stojí jej venezuelčanov e, Madurová diktatúra. 4,5 milióna odišlo do, dvoch, do roku 2020, to môže byť 6 miliónov. Mnohí sú v susedných krajinách, ktoré im vzorovo pomáhajú. Ale sú tu už aj prvé xenofóbne pripomienky, ktoré zvyšujú tieto uh, tlaky. Takisto sú tu, je tu málo uh, Eh, prostriedkov finančných. Ľudia sa zaviazali, alebo štáty sa zaviazali, ale peniaze nevyplácajú. Je tu veľká kríza. Ja by som požiadala vysokého predstaviteľa, aby sa viac zaviazal, aby pomohol venezuelčanom v našej krajine. Musíme eh, v podstate odstrániť tú eh, politickú diskusiu. Ak budú slobodné voľby, to, čo občania chcú, a ja naša únia chce, tak sa situácia zlepší Ďakujem pekne. Pani Bata Kempa na jednu minútu. Nevidím pani Kempa. Pán David Lega na minútu. Pán David Lega, a poslanec David Lega na minútu. A dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Borel. Keď, hovorím, keď sme riešili krízu Venezueli v júli, tak som pripomenul v parlamente, že Venezuelčania boli predtým v bohatej krajine a teraz umierajú od hladu. A to je stále naďalej realitou. Naďalej je realitou aj to, že Madurové sily potlačajú uh, ľudia, tí, ktorí odchádzajú z Venezuele, musia naozaj uh, utekať, chýbajú im uh, doklady a teda nemajú ani prístup k základným právam a preto sú veľmi zraniteľní, sú zneužívaní sexuálne, nanútenú prácu a teda chýba im prístup, nemajú prístup k základným ľudským právam a je tam aj násilie. Maduro vytvoril naozaj jednu z najväčších eh, migračných kríz našej doby a preto silne podporujem eh, posilnenie všetkých opatrení zameraných na Maduru, vrátanie embargo na zbranie, zákazu cestovania a zmrazenia majetku a tým poslancom tu prítomným, ktorí naďalej podporujú Madura a podporujú E, sú naďalej proti našim aktivitám v snahe pomôcť e, Venezuelčanom. Ja si my, dúfam, že v pekle ich čaká, že v pekle majú vyhradené svoje miesto. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Nikos Andrulakis na minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, viac ako 4 milióny ľudí bolo nutených opustiť Venezuelu, pretože sú v zúfalej situácii, ktorá prevláda v ich krajine. Eh, UNHCR eh, uvádza, že toto číslo do konca roku 2020 môže stúpnúť až na 6 miliónov a to bude najväčší pohyb obyvateľstva v modernej dobe. Situácia nedovoluje uplatňovanie skutočných, ekonomický, e, skutočných ekonomických sankcií, pretože to len zhorší krízu. Musíme sa pozrieť na tých, ktorí sú zodpovední za túto krízu. Európska únia musí tlačiť na politické riešenie medzinárodným pozorovateľom volieb, pretože z, z e, to, čo vnímame, to, čo vidíme v tomto parlamente, vidíme, že ľudia sú mučení a sú stále chudobnejší. Jednoducho to nemôžeme ďalej tolerovať. Ďakujem pekne. Modrá karta. Pán Sokol by sa vám chcel položiť otázku. Akceptujete modrú kartu? Akceptujete otázku cez modrú kartu? Dajte si sluchatka, poprosím vás. pán poslanec Andrulakis. Pán Sokol, pán Sokol má na vás otázku cez modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Sokol, nech sa páči vaša otázka. Ďakujem pekne, ja som rád že konečne som tu počul niekoho aj z ľavej strany parlamentu, ktorý hovoril o skutočných dôvodoch toho, čo sa udialo. Takže pýtam sa režimy Šaveza a Madura, ktorí spôsobili hlad a chudobu a tak ďalej. Sú to oni, ktorých máme obviňovať za túto situáciu? Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán Nikos Andrulakis e, má 30 sekúnd na odpoveď. Áno, pani predsednička, humanitárna kríza vo Venezuele aj v iných krajinách e, si vyžiada naše odsúdenie, odsúdenie všetkých, ktorí sú zodpovední a nesmieme e, e, sa ani báť, ani zastávať sa tých, ktorí sú na vine. Je jasné, že pán Maduro je vo veľkej miere zodpovedný za aktuálnu tragickú situáciu vo Venezuele. Ďakujem pekne. E, Želena Zovko, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, vážený pán vysoký predstaviteľ, pred dvoma rokmi sme e, udelili Sacharovú cenu demokratickej opozícii vo Venezuele a vyslali sme veľké varovanie lídrom tejto krajiny, aby zmenili fungovanie, tak aby sa mohla etablovať skutočná demokracia. Bohužiaľ, nič sa doposiaľ nezmenilo a sme svedkami ľudskej katastrofy. 4,5 až 6 miliónov venezuelčanov utieklo z krajiny od roku 2015 a ak tento trend bude pokračovať a podľa odhadov 6,5 milióna venezuelčanov by mohlo opustiť krajinu do konca roka 2020. Situácia v oblasti nemôže byť vyriešená bez zapojenia širšieho medzinárodného spoločenstva, preto skutočne veľmi podporujem úsilie Komisia vonkajšej služby, tak aby e, bolo zvýšené monitorovanie a transparentnosť, aby to viedlo aj k monitorovaným voľbám a aby boli prinavrátené demokratické právomoci. Demokracia musí byť obnovená a systém kontrola protiváh musí byť opäť zavedený. Ďakujem pekne. Pani Julie Ward, minúta. Venezuelská utečenecká kríza je údajne najhoršou, alebo teda sa stane najhoršou krízou utečeneckou v roku 2020 a bude to tá najmenej finančne podporená v moderných dejinách, ale sotva sa aj dostávajú nejaké titulky v novinách. Venezuela je druhá za Sýriou, pokiaľ ide o počet vnútorne presídlených osôb, ktoré sa ocitli mimo krajiny pôvodu. Pričom e, utečenská agentúra OSN odhaduje, že asi 6,5 milióna venezuelčanov bude žiť mimo svojej krajiny do roku 2020, čím prekonajú rýchlosť eh, vnútorných presídlení, ktorých sme boli svedkami v Sýrii. Ale eh, financovanie pomoc tejto krízy, ktorá ovplyvňuje milióny venezuelčanov a minimálne 17 hostiteľských krajín, výrazne pokrivkáva tak ako vždy sú to ženy a deti, starší a takisto handicapovaní, ktorí eh, trpia najväčším hladom, najväčším takisto oddelené rodiny. Ženy a deti sú vystavené sexuálnemu zneužívaniu, vynútenej prostitúcie, sexuálnemu násiliu a obchodovaniu s ľuďmi, keď sa dávajú do pohybu. Boja sa e, represí a exilu a preto nenaslúhajú ani často mnohé incidenty. Je nevyhnutné, aby ženy a ľudia v minoritách boli zahrnutí do udržateľných riešení pre mier a stabilitu a my ako Európania musíme odolať akýmkoľvek výzvam po vojenskom zásahu. Ďakujem pekne. Pán Tomislav Sokol, minúta. No, ďakujem pekne, pani podpredsednička. E, z môjho pohľadu je neuveriteľné, že v tejto diskusii, v tejto debate z pravej strany spektra počúvame len obhájenia a relativizáciu toho, kto je skutočným vynikom tejto krízy. Je to kriminálny komunistický režim, najprv pod vedením a teraz Madura. E, britský premiér Churchill sa vyjadril, e, že tá chudoba sa často distribuje rovnomerne medzi tých postihnutých. E, my tu vidíme, ako prebieha história, ako sú kontrolované ceny. Výsledkom je, že za posledné 20 ročia vo Venezuele výroba potravín sa znížila o 75 pretože štát všetko riadi sú používané socialistické metódy riadenia, ktoré sa ukázali ako neúčinné. Milióny ľudí uteká z Venezuely a budeme ich vidieť ešte viac. Máme príčiny, poznáme vynikov, odsúďme tých vynikov, kriminálny komunistický režim a nech sa tých im neopakujú. Ďakujem pekne, pán Boguslav Liberácky minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán vysoký predstaviteľ, Hm, ťažko sa dalo predvídať pred niekoľkými rokmi, ako to dopadne, keď sa začalo toto nové dobrodružstvo vo Venezuele, keď sa moci chopil populistický e, režim, ktorý rozdával veci, pokiaľ boli k dispozícii. A teraz sú tu dva aspekty, o ktorých sme hovorili. Zlú vládu na jednej strane a na druhej strane chudobu a utrpenie ľudí. A potom dilema, ktorej čelíme, či ísť cestou sankcií. A tu sa s vami zhodujem, pán vysoký predstaviteľ. Alebo či máme navrhnúť riešenie, napríklad ropa za potraviny, za peniaze, za potraviny, za ošatenie, za lieky. Áno, a opäť, áno, hovorím áno, lebo takto môžeme ľuďom pomôcť. To je to najdôležitejšie. Ďakujem veľmi pekne, pani Izabel Santos, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Humanitárna situácia vo Venezuele e, sa nafúkla do obrovských rozmerov. Čísla sú hrozivé. 90 populácie je pod hranicou chudoby. Viac ako 50 detí nechodí do školy. Doposiaľ, čo sme mali možnosť vidieť, je tých 4,5 milióna ľudí, ktorí opustilo krajinu. Ale dokonca je ešte viac. To sú tí, ktorí sú presídlení v rámci krajiny a predpokladá sa, že do roku 2020 bude 10 miliónov v takejto situácii. To je takmer populácia celého Portugalska. Finančný program, ktorý zostavilo medzinárodné spoločenstvo za účelom podpory utečencov, sa vyznačuje omeškaniami a je neúčinný vzhľadom na závažnosť situácie a tých hrozných, e, alebo teda tých enormných požiadaviek tých, tej populácie, teda vnútorne presídlených ľudí. Ukazuje sa, že podpora je nedostačujúca. Musíme e, byť schopní nájsť dobré definitívne riešenie, ktoré nám pomôže nastoliť opäť stabilitu v krajine a bude možné to zabezpečiť len v prípade, že politici konečne dajú záujmy krajiny, postavia ich nad svoje individuálne záujmy a budú akceptovať aj slobodné voľby v krajine. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ivan Garcia del Blanco, minúta. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Stený pán vysoký predstaviteľ. Venezuela, región, trpia pod jednou z najväčších humanitárnych kríz našej doby a veci sa zhoršujú e, ako mesiace plynu. Musíme nájsť politické riešenie. A je niekoľko argumentov, ktoré treba preniesť z tejto diskusii. Poprvé, medzinárodné spoločenstvo sa musí oveľa výraznejšie zapojiť a potrebujeme oveľa viac prostriedkov, pretože hovoríme o veľkej kríze, o veľkom počte ľudí, ktorí boli presídlení. Je to eventuálne porovnateľné so Sýriou. Máme tu skutočný problém a myslím, že všetci, ktorí vystúpili v rozprave, jasne povedali, že musíme nájsť politické riešenie situácie v prípade, že sa chceme vyhnúť prehlbeniu humanitárnej krízy. Ako môžeme nájsť riešenie? Potrebujeme nájsť riešenie, ktoré bude mierové a vyrokované. A musíme uznať, že sú tu v zásade dve strany, dva pohľady. My v konečnom dôsledku chceme nájsť nejaké alternatívy Samozrejme, môžeme e, si byť e, moja vina, a moja vina, ale nemyslím si, že viac sankcií povedie k riešeniu problému. Preto, pán vysoký predstaviteľ, chcem vás poprosiť, buďte odvážni a poprosím vás, aby ste to preukázali aj tými konkrétnymi krokmi. Pomôžte nám vybrnúť e, z tohto patu, do Venezuely. Ďakujem pekne. Katarína Kiniči, minúta. E, ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička, vážený pán vysoký predstaviteľ. Pred piatimi mesiacmi presne v tejto snemovni sa uskutočnila rozpráva o dramatickej situácii, ktorou prechádzala Venezuela. A dnes sa opäť ocitáme v takejto istej diskusii o tej istej téme s tým vedomím, bohužiaľ, že počas tohto času sa zhoršila humanitárna situácia v krajine. Počet utečencov, vrátane detí, ktorí boli donútení emigrovať do iných krajín regiónu, sa neustále zväčšuje, zvyšuje a pre tých, ktorí zostávajú v Venezuele, podmienky na život sa stávajú stále ťažšími. Porušovanie ľudských práv, prejavy násilia a ďalšie veci. V takomto kontexte je stále menej udržateľné pre venezuelskú e, populáciu taký, takýto stav aj nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo počúvalo ich hlas a zintenzívnilo e, vlastné kroky, tak aby prostredníctvom diplomatických riešení prispelo k mierovému vyriešeniu situácie a takisto slobodných volieb. Takisto je nevyhnutné uvoľniť humanitárnu pomoc, tak aby sa zmiernila tá vážna situácia ľudí a populácie, ktorí už trpia veľmi dlho. Ďakujem pekne. A pán Carlos Fidanca, minúta. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia v Venezuele je dramatická. Máme milióny skutočných utečencov. E, naozaj e, sa o tom hovorí veľmi málo. Malý krok spravilo Taliansko, kde vďaka našej iniciatíve bolo uznané, priznané právo venezuelčanom, ktorí majú pôvod Taliansku, ktorí už dávnejšie žiadali talianské občianstvo, e, ktorí môžu takto prísť do materskej krajiny. E, očakávame slobodné voľby aj tam a musíme ale robiť preto viac. Napríklad e, ľahší spôsob, ako ich začleniť do socioekonomického života pre tých, ktorí sú francúzského, španielského alebo talianského pôvodu alebo iní, ktorí sa rozhodnú vrátiť do krajín svojich odcov sme ale ne, e, bezmocní, impotentní ako zvyčajne a e, navyšujeme len tie náklady na tých e, utečencov, ktorí prichádzajú z Afriky, ktorí sú moslimského pôvodu a my sa nezaujímame práve o tých, ktorí majú kresťanský pôvod, často aj pochádzajú z Európy a ktorí utekajú z krajiny pod vládou narkokomunistov, krvavými režimami a ktorí redukujú svoju populáciu len na hromadu chudobných a hladných ľudí. Ďakujem pekne. Štyria ľudia sú prihlásení do spontánnej rozpravy. Najskôr pán Juan López Aguilar, minúta. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Pán e, vysoký predstaviteľ, pán Borel, vítajte. E, opäť Venezuela. Je vôbec nejaká plenárna schôdza v Štrásburgu, kde nemáme na rozprave Venezuelu? Údaje sú úplne hrozné, hrozivé. Časť, veľká časť mojej rodiny žije vo Venezuele. Poznáme to z Kanárskych ostrovov. Vieme, e, že ľudia od občianskej vojny zažívajú veľmi ťažké časy. Zdá sa mi, že o čom tu hovoríme, sa dá zhrnúť pod slovo útočisko. Hovoríme o 4,5 miliónoch ľudí, ktorí odišli z Venezuely, aby našli takéto útočisko. Mnohí z nich chcú prísť do Španielska. Tie čísla sú veľa vravné do roku 2019 hovoríme o 100%, 100% žiadostí o azyl, e, ktoré prišli z Venezuely. Len za minulý týždeň sme dostali asi 4 tisíc celé tisícky počas e, tých predchádzajúcich období. Musíme preukázať solidaritu voči, voči ľuďom a zároveň solidaritu musíme mať v rámci nášho systému Musíme, pokiaľ ide utečencov, začať s venezuelčanmi, o ktorých sa tak zaujímame, na ktorých nám tak záleží. Ďakujem pekne. Pani Dali, minúta. Táto humanitárna kríza vo Venezuele je skutočná, zhoršuje sa, ale samozrejme nie je to náhoda a nie je to len nejaká séria nešťastných náhod. E, vyplynulo to z úsilia Spojených štátov izolovať a pridusiť túto krajinu, aby bolo nemožné pre občanov Venezuely určiť si svoju vlastnú budúcnosť, aby vykrvácali ekonomiku, aby ľudí vyhľadovali. Nemali by sme byť teda prekvapení, že došlo k humanitárnej kríze, alebo že ľudia boli donútení utekať a že tento parlament postavil svoju váhu za nezvoleného, samozvaného Guaida, to je skutočná hamba. Je teraz evidentné, že ste vsadili na nesprávneho konia, tento človek nemá autoritu a dokonca spreneveruje tie prostriedky a fondy, ktoré by ste označili ako nevyhnutné z pohľadu zvýšenia humanitárnej pomoci. Ale zvýšenie humanitárnej pomoci to je niečo ako ponúknuť niekomu chlieb, e, zatiaľ čo sa pozeráte, ako im kradnú pekáreň Sankcie znemožňujú ľuďom, že lepšie výhľadky do budúcnosti, znemožňujú im e, prístup k liekom. E, vy ste e, správne povedali, že milióny, milióny teda dolárov sú, majú venezuelčania po celom svete. Pomôžte teda venezuelčanom a tomu bežnému ľudu, aby dostali tie peniaze späť, tak aby mohli potom ich využiť na, pri navrátení dôstojných podmienok. Ďakujem pekne. Pán Mikulas, minúta. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Borel, uviedli ste, že EÚ zabezpečilo 220 miliónov dolárov, aby pomohli eh, venezuelským utečencom a že je pripravená spraviť viac. Eh, bankové centrá v EÚ a Spojených štátoch ukradli desiatky miliárd, miliárd dolárov Venezuele. Ak chceme urobiť viac, tak by ste mali im pomôcť, aby tieto peniaze získali späť. Mali by ste napomôcť zrušeniu sankcií. Prečo pre Boha Európa podporuje nezákonné americké sankcie. To nie je logické. Oni ničia tú krajinu. Maduro zrejme nie je skvelým prezidentom, skvelým lídrom, ale nepozná veľa takýchto skvelých lídrov po svete v tejto chvíli. Ale viete čo, situácia vo Venezuele dnes bola spôsobená sankciami Spojených štátov. Dent and Europe, e, právna kancelária, jedna z najznámejších, najremonovanejších v Paríži, má svoje sídlo a oni spochybňujú eh, právny základ a teda porušovanie aj medzinárodného práva, ktoré mu dochádza v rámci Venezuela. Snažia sa pomôcť prinavrátiť niektoré tie prostriedky späť do krajiny. Prosím, pán Borel, zohrajte aktívnu úlohu pri rušení sankcií a pri zabezpečení medzinárodného práva. Ďakujem pekne, pán Castaldo. Minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Napriek e, mediálnej pozornosti, e, ktorá sa presunula aj na iné krajiny v Latinskej Amerike, tá situácia sa tak zhoršila, že došlo až k násilným stretom v rámci populácie a medzi policajnými zložkami. Nie je možné to ignorovať. Dnes to predstavuje bez pochyby to najznepokojivejšie na tejto kríze. Venezuelčania stále viac zažívajú tú ťarchu aj ekonomickú, aj teda v podobe chudoby. Nie je to bezprecedentné, či už v samotnej krajine alebo v Latinskej Amerike. Je to situácia chronickej krízy, je ťažké predvídať, keď sa to skončí a tomu sa pridáva ešte veľmi závažná politická kríza. Je nevyhnutné prekonať ambivalentnosť, oportunizmus, spolupracovať a zabezpečiť okamžité zlepšenie a pomoc pre venezuelskú populáciu, ktorá žije v takejto núdzovej situácii, ktorá tý, trpí nedostatkom liekov, potravín, je nevyhnutné koordinovať svoje kroky tak, aby sme podporili 16 krajín, ktorých sa týka venezuelská migračná kríza a treba myslieť na tých 4,5 milióna venezuelčanov, ktorí sú nutení migrovať. Konferencia medzinárodnej solidarity, ktorá sa uskutočnila na konci oktobra v Bruseli, je krokom vpred, ktorý e, sa pripája k procesu Squito a je nevyhnutné postupovať kohezným a koherentným spôsobom a verím, že na tej druhej konferencii bude náš hlas počuť. Thank you. Ďakujem. Teraz podpredseda komisie Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné otázky na to, aby povedal záverečné slovo. Pán Borov. nech sa páči, máte slovo. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, jeden po druhom ste popisovala situáciu, ktorá je dobre známa. Je jasné, že je tu politický problém, o tom ma nemusíte presviečať, nemusíte ma presviečať o tom, ale ja osobne mám problém svedomia. Viem si predstaviť, že mnohí z vás asi tiež. Pretože je jasné, že napriek všetkému, čo môžeme povedať o Madurovom režime, táto krajina eh, je v podstate odstrihnutá, zabráni sa jej, aby mohla zhodnocovať svoje hospodárske zdroje. Od roku 2017 eh, sú tu silné sankcie, ktoré boli nanútené a Venezuela nemohla vyvážať e, vyše 400 mil, e, ropu v hodnote 8 miliard dolárov, štvornásobok e, hodnoty dovozu potravín. A ak sa to bude takto pokračovať, a ak E, ceny ropy klesnú ešte o 50%, ako sa to predpokladá, tak ďalších 300 tisíc ľudí nebude mať prístup ani k liekom, ani k potravinám. E, a naozaj musíte byť slepí, ak, si, ak nechcete vidieť, že ten počet migrantov E, znamená to, že jednoducho to je dôsledok toho, že krajina nemôže využívať svoje zdroje. A to vôbec nie je výhovorka e, na to, aby sme nekritizovali režim pána Maduru. Pán Tajany, nie, určite sa to nedá použiť ako výhovorka. Nie je to výhovorka. Je však jasné, že nech ak je diktátor, nech je či už diktátorom aj komunista, tak to pár sankcií má svoj výsledok, ten tam je. A politická kríza ide teraz ruka v ruke s humanitnou krízou a nemožno očakávať, že sa to vyrieši. Len charitou. Nedá sa živiť milióny ľudí každý deň, to jednoducho nie je možné na to získať humanitné prostriedky. Je to teda politický problém, to je jedna vec a tu ma nemusíte presviečať, že treba spraviť maximum preto, aby došlo k voľbám. Tu nepotrebujem nejaké poučenia, ale nemôžeme ani popierať realitu. Povedali ste to aj a síce, že treba hľadať riešenia, a umožniť, aby táto obrovská humanitná kríza skončila, pretože je to dôsledok utlmenia hospodárskeho života. A povedali ste to, odhlasovali ste uznesenia, v ktorých hovoríte, že žiadne sankcie nemôžu byť uvalené tak, aby poškodili venezuelský ľud. To ste sami odhlasovali. A tu preto Európska únia nikdy neuplatňovala proti venezuelskému ľudu ekonomické sankcie. My sme trestali len predstaviteľov Venezuely, len funkcionárov. Nemožno očakávať, že sa v kríza vo Venezuele vyrieši tým, že budeme masívne odsúdime obyvateľov k hladu alebo Kladomoru. To je vážna situácia, ktorú treba riešiť politicky a nemôžeme zatvárať oči pred tým, že je potrebné, ako ste tiež mnohí povedali, a síce pred tým, že musíme nájsť riešenia, ktoré nahradia humanitnú pomoc, pretože tu nemôžeme poskytovať e, pretože my nezoženieme tých 15 miliard dolárov už teraz, takže to sú prostriedky, ktoré sú 10 krát vyššie, než dokážeme nasromaždiť. Takže je to obrovská humanitná kríza. Problém nie je v tom, že vládne komunista. Problém je v tom, že je tu politická situácia, na ktorú treba reagovať a to robíme. A Európa si myslím sa zmobilizovala politicky aj diplomaticky ale nemôžeme zatvárať oči pred tou skutočnosťou, že sa prijímajú opatrenia, ktoré nie sú e, v rozpore so, ktoré sú v rozpore so zájmy, záujmom ľudí, ľudu a ktoré ho poškodzujú. To nie je riešenie, to nebude riešenie. A teraz nechajte ďalej hovoriť, prosím. Ďakujem. Je teda potrebné hovoriť o politických prostriedkoch, ktoré máme k dispozícii a ktoré využívame spolu s pani Pačelet a nikoho to samozrejme nezbavuje zodpovednosti. Ten režim nesie zodpovednosť, ale bola by to chyba z našej strany, keby sme si mysleli, že migračné toky sa znížia, ak E, bez toho, že by sa zlepšila ekonomická situácia. Ďakujem. Týmto končím túto rozpravu. Hlasovať sa bude na budúcom e, zasadnutí. Ďalšou témou na programe je vyhlásenie Komisie Vysokého predstaviteľa únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Je to vyhlásenie e, k situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague. Čiže o slovo sa môžete hlasiť podľa pokynov. Pokyny sú k dispozícii pri vstupe do e, hemicyklu. Otázky podľa modrej karty sú možné len potom, ako zazneli vyjadrenia politických skupín. Debatu otvorí podpredseda komisie, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničnú a, zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pán Borel, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Situácia v Nikaragu je veľmi problematická a znepokojúca a neudržateľná. Pozícia EÚ bola konzistentná od začiatku krízy. Naša politika je taká, že podporujeme pokojné, vyjednávané a demokratické riešenia. V prípade Venezuely, tak ako, e, ako aj si v Nikarague môžu ľudia zvoliť len e, v slobodných voľbách podľa medzinárodných noriem svojich predstaviteľov. Tu platí, teda v Nikarague platí presne to isté, čo sme povedali o Venezuele a vláda musí chrániť ľudské práva a slobodu obyvateľov v januári sme o tomto už hovorili veľmi jasne. Pred návštevou e, Európskeho parlamentu do Managuj a hovorili sme o tom, že sa využia všetky politické nástroje EÚ, ktoré by prispeli k mierovému vyjednanému východisku z krízy a zabranili ďalšiemu zhoršovaniu ľudských práv. Začiatkom tohto roku nikaragujská vláda akceptovala, že sa bude snažiť o vyrokované riešenie a podpísala dohody o oslobodení väzňov a o znovu nastolení politických slobôd, ale je jasné, že vláda neúspela a nedodržala tento záväzok. Väčšina väzňov bola naozaj oslobodená, ale potom znovu zadržaná a uväznená hneď po prepustení. Politická sloboda nebola nastolená reakciou na tieto negatívne signály bolo, že Rada pre zahraničné veci prijala rámec individuálnych adresných sankcií v oktobri. To konkrétne znamená zákaz vstupu do, na územie EÚ, ako aj zmrazenie majetku ľudí, organizácií, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v mnohých ľudskoprávnych porušeniach režimu naše sankcie sú individuálne, reverzibilné, odvratiteľné a naformulované tak, aby nepoškodili obyvateľov Nikaraguji. To je to, čo parlament žiadal. Vidíme aj tri oblasti, kde treba dosiahnuť matateľný pokrok, aby sa vytvorili možnosti pre demokratické mierové východisko z krízy. Ide tu o realizáciu záväzkov, ktoré sa zaviazala vláda a ide o to, aby tie dohody, ktoré podpísala, aj naplnila. My sme stále opakovali vo verejnosti aj v súkromí. Je to súčasťou záverov Rady z oktobra a je to v súlade aj s odporúčaním Vysokej komisie amerických, latinoamerických štátov. Je to nastolenie politických slobôd a obnovenie právneho štatútu postavenia zakázaných ľudskoprávnych organizácií, prepustenie hlavných politických väzňov, ktorí sú vo väzení bez toho, že boli obvinení, plná spolupráca a návrat medzinárodných ľudskoprávnych orgánov do je vrátanie úradu Vysokého komisára pre ľudské práva v rámci Medziamerickej komisie pre ľudské práva. Po tretie, dohoda o voli, vole, reforme volebného systému tak, aby táto dohoda by mala, je to dohoda medzi vládou a e, mimovládkami a mali by zabezpečiť e, transparentné voľby podľa medzinárodných noriem a mala by byť v súlade aj s s našimi odporúčaniami pozorovateľov. My sme pripravení podporiť toto úsilie našimi odbornými znalosťami, ako aj pozorovateľskými misiami volieb. Pán predseda, vážení poslanci, Európska únia je pri nikaragujskom ľude a pripomína, že útlak musí skončiť, represie musia skončiť, treba rešpektovať ústavné práva všetkých nikaragujčanov, táto situácia musí byť znovu nastolená, vrátanie práva na slobodu a slobodu prejavu, zhromažďovania, náboženského presvedčenia a mierového protestu. To je to, čo chcem dnes znovu zdôrazniť pred poslancami Európskeho parlamentu s nádejou a som presvedčený, že s vašou pomocou dokážeme vyvinúť väčší tlak na to, aby sa dosiahlo naplnenie týchto požiadaviek. Ďakujem. You, Mr. Mr. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie. Ďalším rečníkom je pán López Hill za EPP na dve minúty. Nech sa páči. Ja by som rád pochválil a privítal vyjadrenia vysokého predstaviteľa. Kríza v Nikaragui začala koncentráciou moci v rukách Ortegu, e, potlačaním opozície, občianskej spoločnosti, novinárov a v podstate sa stále obmedzoval priestor pre demokraciu a právny štát a to išlo ruka v ruke s bestretnosťou a porušovaním ľudských práv. Teraz je dôležité pripomenúť, že nielenže hovoríme o tom, že Nikaragujčania trpia s touto situáciou, aj Európania ňou trpia. Napríklad moja kopen študentka z Belgicka, ktorá bola zatknutá v roku 2018, pretože sa zúčastnila mierovej mieromilovnej demonstrácie, demonstrácie proti porušovaniu ľudských práv e, zo strany aktuálneho režimu. Táto osoba je opäť za mrežami, pretože pomohla, že niektorá e, viedla hladovku. My sme oslavili chartu ľudských práv, výročie. E, hovoríme o tom, že Európa je koliskou týchto princípov, týchto práv. Je dôležité si pripomenúť, že naše e, európsky životný štýl obhajovali títo ľudia a za obhajovanie týchto princípov sa dostali do väzenia. Hovoríme o tvrdých diktátoroch, ktorí trestajú týchto ľudí, čo nie je v súlade s dôstojnosťou, slobodou, demokraciou a rovnosťou. E, je to proti všetkým základným slobodám. Maja Kopens žiaľ nie je jedinou osobou, ktorej sa to týka, je ich oveľa viac a Európa sa musí vyjadriť na hlas a musí hovoriť, kým títo ľudia nebudú prepustení. Ďakujem pekne. Pani Letao Marquez za SAD na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán vysoký predstaviteľ, opäť raz tento parlament eh, vyjadruje obavy o politickej situácii v Nikaragui, upozorňuje na porušovanie ľudských práv, neoprávnené zatknutia a obmedzovanie práva na informácie. Nedávno sme zistili, že obhajcovia ľudských práv vrátane Maja Eva Kopens, belgicko-nikaragujská občanka, boli zatknutí, keď e, rozdávali vodu a potraviny matkám väzňov, e, ktorí boli, e, viedli hladovku. A zistili sme, že nikaragujská vláda E, posilnila ešte viac prenasledovanie všetkých aktivistov a ich rodinných príslušníkov, ktorí vystupujú proti vládnej politike. A opäť teraz by sme radi vyjadrili našu solidaritu s, ľuďom, s ľudom Nikaragui a požiadali radu, aby prijala sankcie ako zmrazenie majetku a zákaz e, udelenia víz všetkým tým, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv. Chceme vyzvať vládu Nikaraguji, aby začala dialog interne s občianskou alianciou a hľadala mierumilovné riešenie problému, aby rozpustila vojenské zložky, aby prepustila z väzenia tých spoluobčanov, ktorí boli nezákonne zatknutí a aby umožnila humanitárnym asociáciám zákonne vykonávať pomoc. Takisto žiadame vysokého predstaviteľa delegáciu Európskej únie, aby sledovala situáciu a dúfame, že Európsky parlament zašle do Nikaraguji delegáciu čo najskôr. Všetci z nás musíme jasne povedať, že tí, ktorí ktorí sú v ťažkej situácii v Nikaragui, nie sú sami, že ich neopúšťame, nenechávame ich na pospahy vlastnému osudu. Pán Nart, Zariňu na dve minúty. Vážený pán Borel, ja súhlasím s tým, čo ste povedali a súhlasím aj s vašimi kritériami, pretože sú nutné a realistické. Chcel by som vám pripomenúť, že v 79. roku nikaragujský ľud bojoval a umieral za demokraciu, bojovali proti diktatúre. Ja som tam vtedy bol a spomínam si, spomínam si, akú zásadnú podporu e, dostali PSOD a Filipe González v tom čase 40 rokov neskôr je tragédia, to, že ešte stále bojujeme, umierame z toho istého dôvodu. A to je samozrejme Ortega Múria, e, tá dvojica, ktorá vyvoláva, spôsobuje taký, takú, taký chaos v krajine. E, na uliciach sa v Nikarague prelieva krv. Amnesty International, OS, OSN a mnohé ďalšie organizácie sa vyjadrili ohľadom tejto situácie. Nie je tu žiadna spravodlivosť, žiadne ľudské práva v tejto krajine. Základné princípy sú popierané v duchu solidarity a v zmysle nášho svedomia nemôžeme e, odvácať zrak. Musíme sa jasne vyjadriť e, k týmto veciam ľudské práva sú univerzálne a ideologické prekážky nemôžu stať im v ceste. Mali by sme zopakovať našu solidaritu s tými, čo sú vo vezení, s tými, čo sú mučení, alebo tí, čo trpia v Nikaragui. Ale musíme prejsť od slov k činom. Európska únia musí byť aktívnejšia v e, Strednej Amerike, musíme e, sa správať demokraticky a v našom uznesení máme zopad dôležitých vecí. Pre všetky musíme zdôrazniť demokratické riešenie cez reálne voľby, čo si žiada, vyžiada zásadnú reformu systému súdnictva a pre všetkým Eh, režimu, ktorý eh, nanúcuje Nikaragujčanom eh, ten pár pri moci. Súhlasím s pánom Harikim z pozorovania predošlých volieb. Jasne vyplynulo, že komisia by mala začať konať. Musíme sa postarať o to, aby v Nikaragui bol proces v súrade s článom 153 asociačnej dohody. Ďakujem. Pani Mec za zelených, ale Ďakujem pekne, pán predseda. Za posledných niekoľko mesiacov nikaragujské obyvateľstvo čelí vládnej represii, e, došlo k početnému porušovaniu ľudských práv a právneho e, štátu. Stovky ľudí boli nezákonne zatknutí za mieromilovný protest proti vláde, medzi nimi aj belgická, belgičanka Maja Kopens e, Eh, je to porušovanie ľudských práv zo strany štátnych orgánov a vyzývame nikaragujskú vládu, aby okamžite zastavila represiu proti vlastnému obyvateľstvu E, všetci politickí väzni by mali byť prepustení a mali by sa zorganizovať demokratické a korektné voľby čo najskôr. Naši diplomati v Nikaraguji by mali naďalej vynakladať úsilie na zmierenie rôznych aktérov v krajine a podporiť občianskú spoločnosť a hnutie občianskej spoločnosti, ale bez toho, aby zaujali nejakú dominantnú pozíciu. V naše uznesenie je kompromisom medzi rôznymi frakciami a teda sú tu veci, ktoré sú dôležité pre nás zelených a ktorí sa nedostali do spoločného textu. Napríklad ide o zodpovednosť európskych spoločností a o ich úlohu pri stabilizácii reakcii tejto spochybniteľnej vlády. Potrebujeme transparentnosť ohľadom aktuálnych aktivít európskych firiem v Nikaragui a opatrenia hĺbkovej kontroly z ich strany. V prípade e, e, spolu zúčastňovania sa na e, porušovanie ľudských práv mali byť spolu zodpovední a chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a poradcom, ktorí prispeli k tomuto uzneseniu. Je to dôležitý a silný signál solidarity e, nikaragujskému ľudu, ktorý stojí pred e, m, mm, porušovaním svojich základných ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Pán Terč za EKR na minútu. Ďakujem pekne pán predseda, vážený pán Borel. Brutalita socialistického režimu Daniela Ortegu v Nikarague e, vedie k ďalšiemu teroru a s úmrtiam a všetky tie výstrahy e, a uznesenia nepomohli. Jednoducho režim sa nezastavil a hromadne porušuje ľudské práva. Nič z tých výstrach nič nespravilo s eh, hromadným mučením, popravám, znásilňovaniu, sexuálnej agresii, vraždám, podobne ako to, čo sme videli vo Venezueli, pretože tieto režimy sú si veľmi podobné a sú rovnako, e, konajú arbitrárne a veľmi kruto a vy odmietate vidieť, že Kuba v podstate chráni Venezuelu a Nikaragu a e, kriminálne režimy v e, tejto oblasti. Ďakujem pekne a čakám na vašu reakciu. Pán Urban Crespo za GUE NGL. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, násilie, represie Ortega Murillo proti občanskému, o, civilnému obyvateľstvu, to je v podstate aj prejav k elitám Nikragu. Ja si myslím, že by sme mali mať politické riešenie, samozrejme prepustenie politických väzňov, zastavenie násilia, uznanie sociálnych, e, spoločenského hnutia. E, takže povedzme si to jasne, mnohí poslanci kritizujú Ortegu nie preto, že sa jedná o ľudské práva, ale preto, že im ide o hospodárske záujmy európskych nadaných spoločností. E, situácia v Nikaragui na, e, je dôležitá, musíme prejaviť solidaritu so sociálnymi požiadavkami, sociálnym hnutím, musíme sa postarať o to, aby sa vrátil do Nikaragui duch revolúcia. Musíme chrániť obyvateľstvo. Ďakujem pekne. Pán Zojdo Alvarez na pol druhá minúty. Vážený pán predseda, vážený pán vysoký predstaviteľ, zajtra budeme hlasovať o uznesení, v ktorom poslanci opäť raz odsudzujú zásadné porušovanie pravidiel ľudských práv v Nikaragui. Žiaľ, situácia sa nezlepšuje Práve naopak. A právny štát je ohrozený. Sú tu alarmujúce čísla. Viac ako 800 tisíc ľudí bolo donútených opustiť Nikaragu. Okolo 300 zavraždených stovky arbitrárne uväznených, študenti vyhadzovaní z univerzít a stovky novinárov museli opustiť krajinu kvôli represáliám nikaragujskej vlády. Situácia občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Nikaragui je neudržateľná. Čo ešte viac sa musí stať preto, aby sme zaviedli sankcie proti tým, ktorí porušujú ľudské práva? krajine, s ktorou má Európska únia asociačnú dohodu, dámy a páni. Viete, že situácia nikaragujského ľudu je polutovania hodná a demokracia je stále slabšia. My nechceme sklamať nikaragujský ľud a preto vyzývame k bezpodmienečnému prepusteniu politických väzňov, žiadame o zastavenie prenasledovania členov občianskej spoločnosti a žiadame obnovenie základných ľudských práv a slobod. Ďakujem pekne. Pán López na minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pán vysoký predstaviteľ Jozef Borel. Dnes hovoríme o veľmi závažnej situácii v Nikaragui, erózia demokratických práv v tejto krajine a to, čo sledujeme za posledné mesiace, je hrozivé. Navyše je tu stále väčší problém vzťahov medzi vládou a Európskou úniou nepriateľská pozícia. Študenti, študentské hnutie, e, spoločenské hnutie, aktivisti, ktorí chránia ľudské práv. Všetci sú trestaní v Nikaragui. Musíme pre všetkým spomenúť prípad Maja Kopens. Títo ľudia boli v podstate mučení. To je takisto potrebné povedať. Ja samozrejme vyzývam k okažitému prepusteniu týchto osôb z väzenia v Nikaraguji. Takisto žiadame o zoznam sankcií, e, adresných sankcií voči určitým osobám, ktorí sú vo vláde v Nikaraguji. To je cesta, ako sa dostaneme von. Musí to byť demokratické, mierumilovné, inkluzívne pre všetkých. Musíme ochrániť základné ľudské práva a musíme sa postarať o to, že Európska únia pomôže pri demokratickom prechode v Nikaraguji. Pani Bilbao Barandika na minútu. Gracias. Ďakujem. Nikaragua e, sa musí vlastne pozrieť späť na dohodu z marca 2019. E, je nevyhnutné zorganizovať slobodné a e, nezávislé voľby E, musíme e, dať pozor na tie represívne kroky, ktoré robí centralistická vláda. E, tá už, tie si už vyžiadali viac ako 300 mŕtvych. Je tu politická blokáda. Potrebujeme zacielené sankcie proti tým, ktorí sú najviac zodpovední za tieto sankcie, vrátane prezidenta Ortegu a viceprezidenta Oreira. Vyžaduje si to dobrý prístup z pohľadu politík. Vyzvala by som tomu, aby prezident Ortega porovnal situáciu dnes e, so situáciou, kedy prvýkrát vstúpil do úradu 1985. E, Nikaragua je dnes e, krajinou v dezolátnom stave. Nie príliš rozdielna v porovnaní so stavom, keď počas samozu mnohí opustili krajinu a tí tvrdia, že samozá Ortega sa začne veľmi podozrivo podobať. Eh, pani Kanko. Mark Demesmaker, môj kolega zo strany, navštívil Maju Kopens, eh, ktorá je väznená v Manague, pretože protestovala proti vláde Daniela Ortegu. Tisícky ľudí sú v celách po Nikarague, pretože vyšli na ulice, aby protestovali za slobodnú a demokratickú krajinu, ktorá bude dodržiavať e, ľudské práva ľudí. Myslím, že Ortega zabudol na to, že on sám raz sedel za mrežami. A musíme zabezpečiť e, plnú implementáciu dohod e, z marca 29. 29. marca 2019 a musíme ukončiť represie E, tak, aby demokracia mohla prekvitať. Potrebujeme slobodné a spravodlivé voľby. No ja budem naďalej bojovať za ľudské práva. To povedal aj Maja Kopens. A tí, ktorí z dôvodu protestov, participácie na protestov sa dostali za mreže, musia byť okamžite prepustení. Vrátane nej. Vrátane Maja Kopens. Pani Dali, minúta. Ďakujem, pán predseda toto je situácia, ktorá sa znova opakuje. Prídeme sem každý mesiac, odsudíme zvolené vlády v Latinskej Amerike, ktoré sa boria so zvýšením životného štandardu eh, vo svetle eh, neuveriteľného zasahovania zo strany Spojených štátov a hovoríme stále o tých obetiach eh, porušovania ľudských práv medzinárodného práva, hovoríme o nich ako o páchateľoch a to je hrozné, pretože sú to ľudia v týchto krajinách, ktorí trpia. Je to krajina, ktorá porazila násilný štátny prevrat v roku 2018, ktorý bol podporovaný Spojenými štátmi, krajina, ktorá trpí ekonomickými sankciami, ktoré boli unilaterálne uvalené Spojenými štátmi a naozaj musíme e, si tu všetko spojiť, tak ako má to do kontextu, pokiaľ ide destabilizáciu v Latinskej Amerike. Keď e, Spojené štáty niečo riešili, tak hovorili o Nikaraguje a e, že bude ďalšia. Bolo tu vydaná tlačová správa, ktorá hovorila o nelegitímnom režime vo Venezuele v Nikarague. A Nikaragua bola označená ako neuveriteľná hrozba pre Spojené štáty, pre bezpečnosť. Je to krajina pod obliehaním. E, najlepšie, čo môžeme spraviť, je pomôcť Nikaragučanom chytiť veci do vlastných rúk. Pani Arena, minúta. Ďakujem. Nikaragua prechádza sociopolitickou krízou už vyše pol druhá roka. Boli tu manifestácie proti vláde Daniela Ortegu. Začali v apríli 2018 a už e, je tu viac ako 300 mŕtvych, 2000 e, zranených, niekoľko uväznených, medzi nimi aj Dana Kopens, ktorá jednoducho chcela priniesť e, vodu manželkám tým, ktorí vedli hľadovku je to ťažká situácia, sú obmedzené základné ľudské práva, e, práva na manifestáciu, práva na zhromažďovanie sa, práva na vyjadrovanie sa. E, priestor bol obmedzený, nezávislé médiá boli zatvorené, novinári zatknutí. Och, to, e, E, autoktónni lídry spoločenstiev sú stigmatizovaní, e, chyba tu nezávislosť súdnictva, no povedali sme, že politický dialog s občanskou spoločnou som e, si poviedol, viedol k oslobodeniu 40 ľudí z väzenia, ale ďalší boli zatknutí. Je potrebné znovu nadviazať tento dialog. Musíme mierumilovne túto vec riešiť a kým to ešte možné, tým sa E, obnoví dôvera, pretože tí, ktorí sú e, zodpovední za vraždy, mučenie a trestné činy, musia byť zbraní na zodpovednosť. E, Mal by krajina byť otvorená medzinárodným pozorovateľom. Máme to už závery z oktobra a mali by sme mať cieľené adresné sankcie my naďalej budeme blízko sledovať situáciu a budeme vás podporovať v tých aktivitách, ktoré podniknete. Ďakujem. Mrs. Rodríguez. Pani Rodríguez Ramos, minuta. Gracias, eh, estimado alto representante. Eh, ďakujem veľmi pekne, vážený pán vysoký predstaviteľ. Prezident Daniel Ortega a viceprezident a jeho žena, pani Muriu, naozaj vedú Nikaragu do slepej, slepej uličky. Sú politici, novinári, rôzni spoločenskí lídry, ktorí sú brutálne utlačení. Mám tu listy od príslušníkov rodiny, tzv. Aquadoras, ktorí boli unesení a potom zatknutí. Hovoríme o matkách politických oponentov, ktorí, ktorí sa zavreli do kostola a tam požadovali prepustenie svojich detí, respektíve synov. V tomto liste jedna, Elizabeth, uvádza, je vážne chorá, má 25 rokov. Nedávstalo sa jej e, lekárskej pomoci. Bola aj odopretá a Ivana Alvarez, Imaja Kopens, Miguel Herer sa začali teda hľadovku minulý týždeň, tak aby požadovali eh, lekárskú pomoc pre týchto jednotlivcov. E, rodinní príslušníci, ktorí nevedia, kde sú ich deti, céry, čo však vedia, eh, je, že sú to politickí väzni v Nikarague a že tie väzobné podmienky sú eh, otrasné a že naozaj veľmi trpia. Preto v tomto uznesení požadujeme okamžité prepustenie týchto zadržiavaných osôb a takisto voláme po prijatí opatrení voči tým, ktorí sú za to vinní, vrátane Ortegu. Om Schinel, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. 9 mesiacov po poslednom uznesení, ktorý schválil parlament, e, pokiaľ ide o situáciu v Nikaragove, situáciu v Nikarague, tak e, tá sa nezlepšila, práve naopak. Represie režimu sa zvýšili, a občianske slobody boli zredukované. E, tvárou tvár takémuto zhoršeniu musí Európsky parlament vyslať jasné posolstvo o tom, ako sú porušované ľudské práva, ako toto musí prestať okamžite. Všetci súhlasíme, že uznesenie by malo byť krokom vpred a že by si malo osvojiť kritickejší tón. Už sme na, e, dostatočne apelovali na e, režim